Uh, Madame will be in one, two minutes. Pani Valean o minútku dve k nám príde. Predsednička výboru Envitu bude o minútku dve s nami a potom hneď začneme. Uh, Drahí priatelia, čakám na začiatok našej spoločnej schôdze, pretože naši kolegovia z výbory NV tiež prídu spolu s pani Valeán. Rád by som začal. Neraz by som začal bez prítomnosti členov Envy, takže ešte chvíľku prosím, eh, počkajme. Ospravedlňujem sa za to. If we've got somebody from Envy, máme niekoho z Envy, je to pre nás dobrá správa. Takže v poriadku. Dobre, pretože videl som kolegov, možno sa teda nám prepáčia, keď začneme bez pani spolupredsedničky. Takže začneme možno proced, procedurálnymi otázkami a ďalšími. V prvom rade prijatie programu našej spoločnej schôdze. Program máte pred sebou, po vašich podkladov. Máte nejaké pripomienky? Nevidím žiadne. Takže moje e, informácie z mojej strany. E, chcem vás upozorniť, že e, naša schôdza je naživo web streamovaná E, žiadosti sú k dispozícii všetkým členom, ich e, zamestnancov, asistentom na tablete alebo e, laptope pre schôdzu. Pani predsednička s nami tu nie je, takže je to dobre, ale všetko si môžete potom pozrieť neskôr. Bod číslo 3 nášho programu je správa o riadení energetickej únie. Claude Turmers zelený spravodajca z ITRE a Michel Rivasi, zelený z Envy. A pred sebou budeme mať e, diskusiu o návrhu správy. Pán Turmes tu zatiaľ nie je s nami. Pán Rivasi nie je s nami, ospravedl- sa ospravedlnil ale Klod je s nami ako zvyčajne, takže bude zodpovedný za oba výbory z pohľadu spravodajcu a moje procedurálne pripomienky. Vítam najprv všetkých členov samozrejme z oboch výborov. Chcem poďakovať všetkým za dobrú spoluprácu najmä pani Valean, ktorá tu s nami zatiaľ nie je, ako i dvom spoluspravdajcom pán Turmes a pani Rivasi. Pani Rivasi zrejme na budúce. Táto správa bude diskutovaná a prijatá počas po spoločnej schôdze dvoch výborov. Bude samostatný návrh e, programu a chcem informovať vás všetkých, že dva výbory súhlasili, že každá spoločná schôdza bude predsedan, budú spolupredsedať obaja predsedovia výborov. Ďalšia informácia. Hodina 30 je k dispozícii pre diskusiu o tomto návrhu správy. Budeme mať Diskusiu začnú e, spravodajcovia, respektíve jeden spravodajca a potom tieňový spravodajca. Dovolte mi povedať na začiatok našej schôdze pár slov, ktoré myslím sú veľmi dôležité z hľadiska celej agendy, celého programu, ktorý máme pred sebou. E, energetický balíček, energetická únia. E, stanovili sme si rôzne ciele, v rámci našej energetickej únie a musíme dôkladne ich implementovať na to, aby sa nám podarilo dosiahnuť silnú energetickú úniu. Implementácia, ako implementovať všetky naše rozhodnutia, to je hlavná a najdôležitejšia otázka e, našej e, správy. Bez štruktúry riadenia a správy, ktorá bude e, efektívna, orientovaná na trh, ako i dosahujúca subsidiaritu sa nám nepodarí dosiahnuť všetky ambiciózne ciele energetickej únie. Takže toto je presne dôvod, pre ktorý táto správa je tak dôležitá, týkajúcu sa, týkajúce sa správy. A tiež v kontexte snahy dodržať ciele ustanovené v ďalších správach o e, balíčka o čistej energii. Máme spolu 8 legislatívnych návrhov, ako iste viete. Jeden z nich sa týka riadenia a správy a všetky ciele budú uvedené v siedmých ďalších správach. Som preto veľmi rád, že e, spravodajcovia výboru o pán Jose Blanco López, spravodajca pre smernicu o obnoviteľné energie. Adam Gierek je tu s nami? Nie, žiaľ nie. Ale ďakujem vám, pán kolega, že ste prišli a som veľmi rád, že môžeme začať našu diskusiu. Dnes. Ďakujem. Takže vítam vás všetkých eh, kolegov z výboru Envy a ITRE. Potom dostanete slovo. Teraz dám slovo pánu Tumesovi, Turmesovi, našmu spravodajcovi, aby odprezentoval návrh svojej správy a tiež dostane slovo pani Rivasi, aby predstavila svoju správu. Klod, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne pani Rivasi a príde zajtra, ale dnes e, to nebolo možné, keďže mala ďalšie povinnosti. E, naša spoločná správa, myslím si, je že veľmi dobrou inováciou, že sme mohli urobiť túto správu spoločne spolu s našimi kolegami z životného prostredia, pretože myslím, že klimatická a energetická politika budú musieť byť integrované. Teraz nebudem hovoriť o veľkých podrobnostiach k návrhu, ktorý som uviedol, pretože myslím, že ste to prečítali. Možno len uvediem niekoľko hlavných bodov. Myslím, že potrebujeme uhlíkový rozpočet, aby sme skutočne pochopili, eh, všetky problémy, máte len istý objem a nemôžete toho minúť príliš veľa. Takže ďalšia dekáda bude relevantná, aby relevantná z toho hľadiska, aby klimatické zmeny e, neprebiehali príliš rýchlo. To je tiež e, spoločné s cieľmi. Kam sa máme dostať? E, I komisár Reidas tu bude e, s nami po obede, ktorý hovorí, ktorý stanovuje ciele v oblasti klímy, a ako i dopravy, čo je veľmi dôležité z hľadiska dopravy, elektrifikácie, e, bývania a redukcie fosilných palív v týchto všetkých oblastiach. To vedie k tomu, že pôvodné načasovanie a návrh e, hormonogramu komisie, ktorý bol najprv plán 2030 a potom plán do roku 2020, myslím, že to nie je celkom produktívne. Myslím, že teraz potrebujeme paralelne, paralelne, aby vlády rozmýšľali nad tým, aké sú ciele do roku 2050 a potom oveľa podrobnejšie urobiť, čo, čo máme urobiť počas nasledujúcich 10 rokov. Nemôžeme teraz e, urobiť nejaký 10-ročný plán, ktorý sa nebude pozerať do víziu až do roku 2050. To by bolo kontraproduktívne a to by mohlo pri, priviesť E, uviaznuté investície. Myslím, že energetická únia sa týka novej, novej ekonomiky v Európe, nových e, pracovných miest. Je to i nová geopolitika. Pozrime sa na nedávne stretnutie akcionárov e, ropných spoločností. Myslím, že vidíme rozdelenie medzi lídrami, ktoré majú veľké zdroje, napríklad Rusko, Sádzka Arábia, a Trump spolu s nimi a potom technologickí lídry. Európa, Čína, India. A myslím, že energetická geopolitika sa posúva. Tí silní lídry v budúcnosti budú technologickí lídry a nie tí, ktorí sedia na zdrojoch. Takže pre nás pri takých e, vztela, skvelých e, systémov vzdelávania, kedy produkujeme veľmi kvalitných inžinierov a pracovnú silu, máme veľkú príležitosť, ak budeme spoločne konať. A to je moje moto. Vlády musia silnejšie spolupracovať, na to potrebujeme vhodný rámec. Musíme zapojiť, zaangažovať občanov a mať väčšiu transparentnosť tohto procesu. Na druhej strane si však musíme priznať, my na úrovni Európy, vlády, že a toto nemôžeme zmeniť. Sme ďaleko ďaleko od občanov, príliš ďaleko od občanov. Môžeme mobilizovať tých, ktorí majú veľký záujem, tých hráčov, ale je veľmi ťažké s aroganciou hovoriť, že to sme my z Brusela alebo my z Berlína, ktorí zmobilizujú všetkých občanov v Nemecku. Budú to práve mesta. Potrebujeme mesta. Je to primátor Kodania, starosta nejakej dediny, malého mesta je oveľa bližšie k týmto e, otázkam E, komisia môže hovoriť, že budeme informovať občanov, snažiť sa o mobilizáciu, ale to môže sa udiať len vtedy, pokiaľ budeme mať strategické partnerstvá s mestami. No a potom je to o pracovných miestach, o práci. V, po vidieckých oblastiach veterné turbíny nie sú v centrách miest, biomasa nie je v centrách miest, sú to obce, je to vidiek. V v súčasnosti, kedy máme veľké problémy vo vedeckých oblastiach, je to veľmi veľká príležitosť, preto potrebujeme e, vytvoriť dobré kontakty na starostov týchto obcí a miest. E, verejné prostriedky nebudú dostatočné. Potrebujeme i súkromné peniaze. Pokiaľ chceme získať privátne peniaze, tak musíme e, priniesť istotu. Investor chce vedieť, kam investuje. Do roku 2050 treba urobiť cestu e, premenu od fosilných palív. Oni potrebujú poznať, aká je návratnosť investície, ktorú môžem očakávať. Čiže to je práve to, čo potrebujeme. A myslím si, že istota pre investorov je kombináciou dobre nastavených trhov. Pozriem sa na kolegov z EPP Gunnar a Christian. Myslím, že z EPP, myslím, že spoločne budeme môcť e, pripraviť tieto plány, ale čas plánovania bude veľmi dôležitá, pretože elektromobilita, e, elektromobily si vyžadujú napájacie stanice, čo sa nestane zo dňa na deň. Preto je veľmi dôležitá dobre naplánovanie. Renovácia budov. Na to potrebujete organizáciu, potrebujete inštitucionálne kapacity v mestách. Keď vidím Heidi Ziggy Meissner, pokiaľ chceme, aby vláda v Severnom mori, aby mohla vybudovať ďalšie e, vodné elektrárne. Myslím, na to je potrebné veľmi dobré plánovanie. Plánovanie nepatrilo len do komunizmu. Plánovanie je potrebné i teraz. No a moja posledná pripomienka je, potrebujeme, aby európske peniaze boli múdrym spôsobom investované. Connecting Europe Facility pre siete, to je, myslím, veľmi dobrý príklad. E, na základe tohto projektu pobalské štáty budú menej závislé od Ruska. E, Frunsko, e, Francúzsko, Írsko bude lepšie napojené na Európu. Čiže máme tu máme to, no čo my potrebujeme je mať peniaze na stole pre energetickú chudobu vo východnej Európe, inteligentné budovy a preto potrebujeme práve rozpočet, rozpočet, ktorý v Európskom európskom priemysle. Pre Rumunsko, Bulharsko, Polsko, vodné elektrárne. Prečo by sme nemohli mať fond, kde i obce, občania budú môcť využívať tieto prostriedky, budovať veterné turbíny a podobne. Čiže pokiaľ toto je to, čo chceme, eh, tak v rámci regionálnej politike si myslím, že E, priamejší tok štrukturálnych fondov do miest a do týchto regiónov môže pomôcť práve tejto mobilizácii. Takže využíme naše, grec, e, naše skvelé európske technológie, ktoré máme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Mali, ste spolu, e, mali sme spolu 10 minút vyčlenených pre dvoch spravodajcov, no boli ste rýchlejší. EPP, tieňoví spravodajcovia. Pani Delahej z Envy výboru a pán Hokmark z ITRE výboru. Takže nech sa páči, kolegovia, máte slovo. Ďakujem, ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem uh, uh, ospravedlniť za to, že som prišla neskôr a ne, mám ďalšie povinnosti, nemôžem zostať do konca uh, debaty s pánom Hekmarkom. Uh, sa vyjadríme a on tu zostane a bude počas tejto spoločnej schôdze týchto dvoch výborov. Keď som si vypočila to, čo povedal náš kolega z hľadiska zodpovednosti, z hľadiska ekológie, životného prostredia, ako i stratégie, ja rada mám e, pragmatický prístup a zostávam radšej s nohami na zemi, pokiaľ hovoríme o tomto dokumente o správe a o energetickej únie. toto riadenia správa je dôležité sú dôležité preto, aby poskytli istý, istý dážnik, pod ktorým energetické otázky budú ošetrené, budú pokryté. Na to, aby sme dodržali Parížskú dohodu, je dôležité počiarknúť, že je, pod, je dôležité koordinovať to, čo sa deje v oblasti životného prostredia a klímy. Musíme sa ubezpečiť, že nie sme príliš preskriptívni a že nevzniknú nejaké katalógy opatrení, ktoré iba bude potrebné implementovať e, na základe tejto smernice. Je pravda, že potrebujeme vhodné nástroje, e, musíme hovoriť o energetickej výkonnosti a nie len omnibus, ktorý sme mali k dispozícii. Myslím, že by sme mali nechať na členské štáty, aby rozhodli o tom, aké metódy sa majú používať, pretože oni poznajú lepšie situáciu a vedia dobre, čo majú robiť, akým spôsobom zabezpečiť svoj energetický mix, aby spoločne na európskej úrovni sme mohli dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovali a ciele, ktoré sú uvedené v Parížskej dohode. Čiže E, musíme byť pragmatickí, musíme nechať istý manevrovací priestor a zároveň musíme zvážiť ekonomické prostredie v jednotlivých členských štátoch, pretože e, situácia sa líši v jednotlivých krajinách od východu na západ, severu na juh. Musíme spojiť síly, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Rada by som sa vyjadrila k ETS, pretože otázka ETS je e, pokrytá prílohe. A vzhľadom ku diskusii, ktorú máme, si myslím, že ETS by malo byť súčasťou hlavného dokumentu. No a na záver chcem povedať, že pokiaľ máme byť pragmaticky, pokiaľ upravíme náš prístup vzhľadom k súčasnej situácii, je dôležité pozrieť sa na lepšiu legislatívu, ktorá bude našim, nás usmerňovať. Napríklad ľudia budú investovať, investovať bude potrebné e, financovať technologické, do technologických zariadení, preto aby sme dosiahli naše klimatické a energetické ciele. E, namiesto toho, že by, aby sme boli príliš ambiciózni a postupovali príliš rýchlo, musíme e, sa správne zamerať na ciele a byť pragmatický. Ešte jedna vec, ktorú chcem na záver povedať. Jedna vec, ktorú je potrebné mať na pamäti, je to, aby sme dosiahli tieto ciele. Ďakujem pekne spravodajcom i ja by som rád doplnil niekoľko úvah. Tá prvá sa možno týka toho, čo pán Turmes povedal, pokiaľ ide o plány. Plánovanie neznamená, že som, máme komunistický prístup, s tým súhlasím. No zároveň by som rád povedal, že je to jeden veľký rozdiel. Pokiaľ urobíte plány, ktoré sú dôležitejšie ako realita, tak e, vtedy sa dostanete do problémov. Čiže pokiaľ existuje rozdiel medzi mapou a realitou, tak by sme mali uprednostniť realitu. A myslím, že toto je tá rovnováha, ktorú potrebujeme, pretože z nášho pohľadu dôležitá vec nie je počet cieľov, nie je to počet správ, nie je to počet alebo šírka, rozsah týchto plánov. Sú to mechanizmy a štruktúry, ktoré môžeme realizovať a to, tie môžu spraviť z energetickej únie realitu a to je dôležité. A pokiaľ energetická únia bude fungovať, môžeme dosiahnuť veľa. Klimatické ciele, rozvoj nových technológií, ale oni prídu z rozvoja trhu, neprídu z dotácií, prídu na základe hospodárskej súťaže, inovácie, otvoreného trhu. A práve preto potrebujeme vytvoriť štruktúry, aby sme uľahčili reálnu spoluprácu a vývoj nie z hora nadol, ale tým, že uľahčíme cezhraničný obchod, pokiaľ bude existovať ponuka a dopyt, aby e, ich bolo možné naplniť a môžeme takýmto spôsobom podporiť to e, prepojenie. musíme sa ubezpečiť, aby sme mohli využiť všetky nové energetické zdroje a preto potrebujeme orientáciu na trh. V opačnom prípade budeme, budú naše štruktúry stagnovať. E, budeme musieť zachovať skutočnosť, že o energetickom mixe majú rozhodnúť členské štáty, no my musíme pracovať spoločne. Myslím, že mnohé veci, o ktorých sme diskutovali, alebo ktoré si môžeme prečítať v správe, dávajú priestor na zamyslenie ako i na diskusiu. Myslím, že pokiaľ ide o tú hlavnú oblasť, tu máme viac menej rovnaké ciele, ale zásadný rozdiel spočíva v tom, ako tieto ciele dosiahnuť. A z našej strany my dáme prioritu tomu, aby sme sa uistili, že v realite budú fungovať veci na základe trhového mechanizmu, zvýšeného cezhraničného obchodu, zvýšenými príležitosťami pre nové energetické zdroje a vďaka novým technológiám. Ale to je náš prístup a my sa tešíme na diskusie s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz spravcový e, tieňový spravodajca za SND pani Griffin, ITRE a pán Zorinio, e, zrejme Envy, nie ITRE. Takže dobre, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcel som povedať, že tento dokument, o ktorom hovoríme, je zásadný aby sme e, mohli postúpiť v tomto celom procese ohľadom energetickej únie. Ďakujem spravodajcom za dobrodvedenú prácu. Hovoríme tu o energetickej politike v súvislosti s Parížskou dohodou. Ja som pracoval vo výbore Envy v úzkej spolupráci so spravodajkyňou ITRE Terezou Griffin a spolu predložíme súbor pozmeňujúcich návrhov, aby sme doplnili návrh komisie a takto posilnili niektoré myšlienky, ktoré sa uvádzajú v správe. Stručne, pretože neskôr Teresa dokončí tieto návrhy spolu, poviem, že prvý návrh je taký, že štáty nielen môžu prispievať k tejto politike, ale že tiež musia na seba mm, brať e, povinnosti a preto navrhneme záväzné ciele. Tieto záväzné ciele musia byť v súlade s cieľmi, ktoré určíme v ostatných e, spisoch, napríklad e, obnovať budovy a zvyšovať energetickú efektívnosť o 30 To všetko musíme podchytiť. A výhoda je v tom, že aby to všetko malo zmysel a aby to e, malo integrovaný prístup tiež, e, treba zahrnúť celé do roku 2030 do dlhodobej stratégie a tiež e, predloženie tej stratégie na rok 2030 bude mať tiež dlhodobé ciele, aby sme mohli zabezpečiť porovnateľnosť. A 5-ročné plány musia byť doplnené a e, ich odhlasovanie musí byť e, zosúladené s Parískou dohodou. To musíme vidieť v celkovom pohľade a občania musia mať e, lepšiu možnosť prístupu k týmto plánom a potom treba zabezpečiť prechodný fond a to v regiónoch, ktoré sú postihnuté prechodom na ekonomiku s nízkymi emisiami CO2. Musíme posilniť spoluprácu na regionálnej rovine a potom je dôležité, čo povedal Teresa, aby sa vždy e, zasadzovali o to a musí sa bojovať s energetickou chudobou. A to, to sú naše najdôležitejšie návrhy a teším sa na rozpravu a pani kolegyňa Určite môže doplniť niečo k tomu, čo som povedal. Kolik? Ďakujem, pán kolega. Pani Griffin. Uh, thank you. Ďakujem, uh, Jerži. Mm, Vážené kolegovia, tiež by som zopakovala, čo povedal príklad, že vítam túto spoločnú prácu medzi ITRE a ANVI a nebude prekvapením, že budem e, súhlasiť s mnohým s tým, čo kolegovia povedali. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh, e, ktorý podľa mňa zaoberá správnym smerom a aj za e, veľmi dobrú spoluprácu, ktorá prebehla doteraz. Spravodajcovia sa snažila dosiahnuť, aby sa presunula táto debata a perspektíva na vládnutie z Ehm, dotazníkového vyplnenia na vypracovanie dlhodobých e, klimaticko-efektívnych cieľov a ja súhlasím s touto viziou. V tejto súvislosti vysoko podporujeme zosúladenie e, národné energetické a klimatické akčné plány s dlhodobými stratégiami. Toto umožní transponovať ambície Parískej dohody do legislatívy EÚ. A ako Karlos povedal, prijatie um, nariadenia um, a jeho prispôsobenie nariadenia na národné záväzné cieľe pre energetickú efektívnosť. Posilnenie účasti e, rôznych hráčov e, pri vypracovaní a plnení tých plánov a zabezpečenie transparentnosti týchto plánov pre občanov a e, ustanovenie projektov obnoviteľnej energie a vypracovanie cezhraničnej perspektívy, ako podal Claude. Ako jednu z teňových spravodajkyň pre SAD by som rada zopakovala niektoré dodatočné pozmeňujúce návrhy a posilnila ten text v dvoch oblastiach. V veci energetickej chudoby chcem eh, navrhnúť eh, aby členské štáty zadefinovali e, pojem energetickej e, chudoby a zraniteľných e, spotrebiteľov podľa ukazovateľov EÚ. Podľa toho by sa nich žiadalo, aby zvierali a zdieľali údaje v kontexte nového observatória pre energetickú chudobu v EÚ. S použitím týchto údajov členské štáty určia cieľa, aby znižili počet zraniteľných zákazníkov a vypracovali akčný plán pre plnenie týchto cieľov. Tiež eh, chcem eh, zopakovať, čo povedal Carlos o potrebe eh, spravodlivého fondu pre prechod. Vieme, že tento fond môže mať dopad na rôzne regióny a preto ju podporuje tento prechod na udržateľnejšiu ekonomiku. Tým by sa zriedili projekty, ktoré bude financovať EU, aby sa preškolili, eh, zvýšila kvalifikáciu pracovníkov. teším sa na spoluprácu so všetkými tými spravodajcami v tejto téme a musíme pracovať s mestami a samozprávami, aby sme zabezpečili, že občania budú stredobodom tejto energetickej únie. Ďakujem, Tereza, za vaše pripomienky kolega Ian Duncan z EKR, ktorý zastupuje NV tu nie je, takže kolega Evžen Tošenovský, tiež z EKR, ktorý zastupuje výbor ITRE a bude hovoriť v mene oboch spravodajcov. Ježi. E, ja bych v ja by som v prvom rade sa chcel poďakovať Klodovi ako spravdajcovi za predložený návrh a chcem mu poďakovať aj za možnosť veľmi podrobne a opakovanne diskutovať o tejto veľmi dôležitej správe, ktorý, ktorá by mala byť e, odlosovaná a schválená niekedy na jeseň tohto roku. So spravodajcom sa zhodujem na nutnosti zjednodušiť e, legislatívny proces, aby sme celú vec príliš nekomplikovali. Tiež súhlasím, že je diskutabilná frekvencia, štruktúra a obsah národných plánov, ktoré by mali byť čo najefektívnejšie a veľmi podrobne zrozumiteľné pre <clears throat> celé prostredia v danej zemi. Ako bol predložený návrh komisie e, v tej podobe zbytočne podrobný a viedlo by to k zbytočnej časovej administratívnej náročnosti pri príprave týchto plánov. A tie zjednodušenia by tu boli určite na mieste. Samozrejme, diskutabilné je, aké rozloženie by malo byť pri tých jednotlivých frekvenciách. Naopak mám problém a nesúhlasíme s e, tými cieľmi, ktoré sa objavujú v návrhu spravodajcu. Nie som si istý, alebo skôr som presvedčený, že nemá byť v tejto oblasti diskutovanej správe oblasť stanovania jednotlivých cieľov. E, tieto veci sú v záležitosti jednotlivých správ sú s tým prepojené a myslím, že by mohol byť e, vážny problém, aby sa nerozchádzali tieto ciele s cieľmi definovanými v iných správach a to by bolo určite komplikácia. Tá správa by nemala situáciu komplikovať, ale naopak by mala vytvoriť rámec, v ktorom sa budú členské štáty a investori a domácnosti pohybovať, aby boli zrozumiteľné, tak ako o nich hovoril Claude. Naša frakcia EKR má problém s lineárnym faktorom, ktorý postradá vplyv ekonomických cyklov a ďalšie podrobnosti práve tu by sme očakávali väčšiu pružnosť. Čo som už povedal, nepriateľné je stanovanie nových cieľov a prislúcha to ďalším oblastiam a určite veľkým problémom, tak ako sa navrhuje v kladovej správe, je energetická účinnosť 40% bez dopadovej štúdie, kedy práve tu by mala byť e, možnosť členských štátov sa s takto vysoko stanovenými cieľmi vyrovnať. To isté platí pre obnoviteľné zdroje na úrovni 45% a je to pre nás veľmi ťažko priateľné. Tiež sa obávame určitých nenápadných zásahov do energetického mixu, ktorý prináleží jednotlivým členským štátom a máme dojem, že návrh nariadenia nedáva členským štátom dostatočnú istotu a že nimi zvolená istota a nastavené cieľe budú zrealizované tak, ako tam hovoria niektorí kolegovia, ktorí o tom sa vyjadrili. Som presvedčený, že tá správa ešte bude dostatočne diskutovaná. Teším sa na spoluprácu a verím, že sa nám podarí spoločne nájsť východisko, pretože táto správa v budúcnosti bude veľmi ovplyvňovať ekonomiku mnohých členských štátov. Evžen. Ďakujem, Evžen, za vaše vyjadrenia v mene oboch spravodajcov. Mali ste 6 minút k dispozícii, hovorili ste kratšie. Podobná situácia je v ALDE. Kolega Ger, Jan Gerbrandy, ktorý zastupuje NV, tu nie je. Caroline Penset z ITRE tu tiež nie je, ale... Ale pani Meissner by mohla hovoriť v mene oboch spravodajcov. Ďakujem, pán predseda. A ja tiež e, nebudem hovoriť 6 minút a možno budeme mať kratšiu schôdzu. A ako ste spomenuli, keďže všetci tieňoví spravodajca, pán Gebrandy a pani z ITRE tu nie sú prítomní, ja zdôrazňujem ich e, nasledovné pripomienky. Poprvé, vítame návrh komisie, ktorý obsahuje veľa pozitívnych prvkov, ako záväzné šablony. Tieto umožňa porovnateľnosť a požiadavky členských štátov, aby zahrnuli do ich národných plánov lineárne drahy od roku 2021 až 2030 eh, pre, obnoviť, eh, pre národné príspevky do eh, obnoviteľnej energie. A tie e, záväzné ciele sú najdôraznejší spôsob, ako zabezpečiť súľad tých záujmov a záväzkov. Ale je treba mm, mať silné mechanizmy riadenia, ktoré zabezpečia plne tých cieľov e, pre investorov a to e, by mal zahrnúť e, porovnávanie tých príspevkov členských štátov s finančnými mechanizmami. Z hľadiska istoty investorov by sme radi zvoraznili dôležitosť dlhodobej perspektívy, ktorá bude siahať za horizont 2030 a to je kľúčové, aby sa odomkli investície pre veľkú infraštruktúru s dlhou životnosťou v neposlednom rade e, sa domňame, že e, povinná e, na účasť e, dôležitých hráčov je e, dôležitý prvok a e, je dôležité, aby všetci účastníci sa mohli e, aktívne zúčastniť e, pri vypracovaní a obnovaní energetických a klimatických plánov. My budeme predkladať pozmeňujúce návrhy v e, tomto zmysle a tešíme sa na plodnú spoluprácu s e, pravodajcami a chcem sa poďakovať pravdajcovi e, za e, túto vášnivú reč e, a obralo mm, sa to správnym smerom. A napríklad je dobré, keď hovoríme o strategickom partnerstve s mestami, ale aj s vidieckými oblastiami. Myslím, že ste zabudli na vidiecké oblasti, pretože ja z takej um, pochádzam a je dôležité, ak ste spomenuli um, pracovné miesta pri výrobe biomasy, je dôležité ľudí do toho zapojiť. A tiež e, je treba spomenúť e, siete e, pre prepojenie elektrických sústav. A ja som z výboru pre dopravu a tiež riešime um, um, obnoviteľné energie v doprave a tam je dôležité prepojenie sieti a um, potrebujeme to mať aj v infraštruktúre. A snom je, aby sme eh, mali e, slnko z juhu a vietor zo severu a skombinovali ho a dopravili ho ľuďom rovnako ako v budúcnosti aj energiu z von a z prílivu, hlavne v zime. Je veľmi eh, praktické, že v Európe e, máme e, viac slnka v lete a viac vo, v zime a mohlo by sa skombinovať, ale aby sme mohli vyrábať tú energiu a dodávať ľuďom potrebujeme siete. A na to musíme pamätať, pretože v Nemecku niekedy siete sa nebudú, pretože ľudia eh, to nechcú mať v predzáhradke, ale my im musíme povedať, že ak chcete mať eh, zmes, energetický mix, potrebujeme siete a musíme bojovať za energeticky efektívnu úniu všade. A hlavne ako povedal spravodajca v preve, e, som presvedčená, že sa nám podarí dobre napredovať s energetickou úniou. Ďakujem pekne. Kolega Jean Ferreira z ITRE tu nie je, ale kolegyňa Kateržina Konečná z NV je tiež tieňový spravodajca v mene GUE. Môžete hovoriť e, v mene vás oboch. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Chcem ospravedlniť e, kolegu Freira. Netrofám si hovoriť za oboch, e, pretože naše stanoviska sú podobné, no moje vystúpenia, vystúpenie bude za mňa v novembri 2016 eh, predložila Európska komisia obsiahli eh, balíček eh, legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, ktorý sa nazýva Čistá energia pre všetkých Európanov pre implementáciu energetickej únie. Návrh naredenia o správe energetickej únie pred sebe kľúčový a zaštitujúci dokument, ktorý bol navrhnutý za účelom implementácie politik a opatrenia, ktoré umožňujú dosiahnuť ciele energetickej únie s ohľadom na prijaté ciele EÚ v oblasti energetiky a ochrany klímy do roku 2030. Preto stále e, nemôžem si pomôcť a nechápem, prečo tento dokument prednáme ako prvý. Kolegovia, pozrite sa na to, aký máme obrovský problém dokončiť predchádzajúci balíček v čele s ETS, ECR, LULUCF, hoci na parlamentnej pôde. A o rade ani nespomínam. Navyše o naredení o správe energetickej únie je stále viac eh, pochybností u členských štátov o jeho súlade s princípom subsidiarity a o zásady možnosti e, voliť vlastný energetický mix, ktorý zaručuje primárne právo. Obrovský tlak Európskej komisie tiež eh, nemôžno pochopiť za situácie, kedy je dnes úplne zrejme, že veľa štátov nestihne Európskej komisie dodať e, národné plány v termíne, ktorý by bol podľa naplánovaného harmonogramu prejednávania potrebný. Termín odovzdania návrhu Národného plánu do 1. januára 2018 je bez znalosti ďalších podstatných okolností, ako je výsledok vyjednávania ETS, EKR a LULUCF nesplniteľný. Od novembra až do začiatku oktobra sme naplánovali 6 schôdzok tieňových spravodajcov a ďalších x technických meetingov, ale žiaľ vieme už dnes, že sa nám nepodarí dokončiť ani ETS, ktoré sa bude dojednávať v v septembri až za nového predsedníctva ECR sa má e, riešiť trialogok až v oktobri a F bola odložená na e, nikdy. A pritom v oblasti energetické zdroje a energetickej účinnosti návrh nariadenia uvádza drahy a ich plnenie na úrovni EU, ale tiež e, drahy príspevkov jednotlivých členských štátov plnenia medzi rokmi 2021 až 2030. Nepoznamená základné čísla ETS, RKR, VUCF ani EF, e Redy 2 budovy a tak ďalej. A chceme naozaj s čistým svedomím riešiť ich správu? Pýtam sa, ako je to možné. Čo keď si tu teraz schválime nejaký správny text a lineárne trajektórie nám vyjdú, potom UVD e nám vyjdú úplne odlišné čísla. Zatiaľ to vidím len snahu zakozrevať celý balík, kedy vyjednávanie o ďalších dokumentoch bude potom len šaráda. Už teraz sa okazuje, že je možno celý návrh nedomyslený a že vo svojej podstate vôbec nepočíta s existenciou ETS a nepočíta s negatívnym dopadom na jeho fungovanie. Je paradoxné, že komisia v texte Smerice ED označuje predkladný návrh za nákladovú účinnú možnosť e, pre dosiahovanie cieľov ETS na druhej strane však v dopadovej štúdii komisia konštatuje, že by návrh v prípade prijatia vedol k poklesu cien emisnej povolenky a k ďalšiemu rozkladu systému ETS. Pokles potreby energie bude viesť k zniženiu emisí skleníkových plynov, čo je samozrejme správne. Žiaľ, tento pokles ovplyvní aj celkovú bilanciu povolenie QTS a v textu návrhu revízie smernice ED však e, chýba popis spôsobom, ako bude tento negatívny vplyv v rámci EDS EU e e, reflektovaný. Takže ani my sami nemáme pred sebou vyriešené, aký bude hlavný dekarbonizačný nástroj EÚ na ďalšie roky. Podpora obnoviteľných zdrojov a ich zatiaľ slabá integrácia do trhu pri nízkych ambíciách energetickej účinnosti majú za dôsledok nefungujúci nástroj dekarbonizáciu EU ETS, kde e, prevyše mm, ponúka nad dopytom a e, vplyvom týchto politík e, bude viesť k odstávaniu uholných zdrojov. A pri ďalšej nefunkčnosti by mala byť nastavená rovnováha na základe legislatívneho návrhu zo strany Európskej komisie. Žiadny zo spravodajcov k naredení e, tieto témy v správe nezohľadil. Netreba si uvedomiť, ja som rada, že som tu na pôde výboru ITRE, že v energetike všetko so všetkým e, súvisí a ak vám nefunguje jeden projekt, tak sa zrúti celý systém. Zdá sa mi, že toto stále predkladateľia energetických balíkov nepochopili ani rada nás netlačí e, do správe v energetickej únie a kto vie, kedy sa k tomu reálne dostaneme. Nastav stav a právne služby nás budú zostávať e, e, v septembri k prednávaniu všetkých dokumentov, ktoré sú kľúčové a za tejto situácie nehodlám podporiť prednávanie e, tejto témy v septembri. Myslím, že by v rámci celého kontextu by to bolo nezodpovedné a nevedlo by to k dobrému výsledku. A preto chcem presediť jeho prednávanie na e, neskôrší termín. Tento e, návrh je uponáhľaný a správne dopracovaný. Táto správa z týchto zážných problémov nič nerieši a tlak na prednávanie v tomto stavu je nebezpečný hazard nielen sa reputáciou Európskeho parlamentu, ale so všetkými občanmi EÚ. Thank you, madam. It was exactly... Takže to bolo presne 6 minút za dvoch tenových spravodajcov. E FDD, kolega Dario Tambojano, za IT tu nie je, ale kolega Pier Nicola Pedicini za Envy by mohol hovoriť za oboch spravodajcov za FDD. Takže eh, hovorím, že naše stanovisko je také, že, alebo moje a Dariové stanovisko je rovnaké. Sme eh, skutočne mám obrovské šťastie, že v rámci výboru ITRE a výbore ENVY máme rovnaké stanovisko, my si myslíme, že e, riadenie energetickej únie je povinnosťou členských štátov. Ciele by mali byť pre všetky členské štáty záväzné a nie len pre Európsku úniu ako takú, pretože každý členský štát musí ukázať svoju zodpovednosť, čo sa týka emisí. My si myslíme, že potrebujeme skutočný plán, tak aby sme prešli od systému dotácií pre fosilné palivá a Rovnako tak by sa to mali vydvať všetky členské štáty. Pokiaľ chceme prejsť k energetickej únii, ktorá sa bude zakladať na obnoviteľných zdrojoch, myslím si, že jediný spôsob, ako toto dosiahnuť, je ukončiť dotácie na fosílne palivá. Takže dúfam, že komisia sa opäť nevyhovorí, ako obvykle, že členské štáty si môžu vybrať svoj energetický mix, pretože toto je smiešné. My si veľmi ceníme prácu pána Turmesa a pána, e, pani Rivazi. Predovšetkým, čo sa týka posilnenia transparentnosti a účasti občanov v otázke energetickej politiky a jej miestneho dopadu. Myslím si, že toto je zásadný prvok. Myslíme si, že členské štáty by mali mať povinnosť sa rozhodnú tak, aby pritom zobrali do úvahy miestne spoločenstvo a jeho názor a nie len vnúcovať energetické rozhodnutia miestnym ľuďom. Politiky, ktoré pre nich nie sú dobré. Takže my by sme mali by sme chceli, aby komisia taktiež e, zvážila, čo sa týka emisí metánu, aby sme mohli taktiež vypracovať plán pre zníženie emisí metánu. To je skrátke všetko. Ďakujem. Milý kolega, pán Jean-Luc Schaffhauser, zajtre. Tu nie je. From Envy. Ale tu pani Mirej Dornano ktorá taktiež e, zastupuje NF, môže hovoriť za oboch. Ďakujem, ďakujem aj spravodajcom za ich odvedenú prácu. Áno, samozrejme podporujem monitorovanie, overovanie, podávanie správ v rámci dohody o klimatických zmenách OSN, ale to, že USA teraz už nie sú súčasťou eh, dohody, spôsobuje, že sme pragmatickí. Európske kroky sami o sebe nebudú schopné nahradiť úlohu medzinárodných organizácií, pokiaľ tie organizácie majú USA ako člena. Takže tie cieľe do roku 2050 tam napríklad definícia toho, čo je a čo nie je obnoviteľná energie. Makroregionálne sa mali byť vyhodnotené prípad od prípadu. Ide tu o e, napríklad e, veterné parky a podobne. Tam sú kontroverzné otázky. Veterné parky sú veľmi finančne nákladné, čo sa týka ich budovania a rozoberania. No a ich využívanie nie je udržateľné veterné parky sa často e, interferujú napríklad s telefónnym vedením a taktiež napríklad čo sa týka námorných e, vodných elektrární, tak e, tam sú problémy zase pre ryby. Takže niektoré tieto riešenia sú veľmi nákladné, čo sa týka E, slnečných panelov, solárnych panelov, tak to je druhá vec. Máme tam technologické komponenty, ktoré nie sú príliš priateľské k životnému prostrediu a majú taktiež dopad na ceny energie. Musíme vziať do úvahy emisie metánu, pretože metán je horší z pohľadu globálneho teplovania než CO2 Takže je treba zaručiť, že taktiež e, si overíme, aké to bude mať dopad na našich polnohospodárov. Je treba zaručiť, že to nebude pre nich ešte ďalšia rana. Toto je dôležitá téma a chcem poďakovať spravodajcom za ich príspevok. Ďakujem pekne za vaše pripomienky a teraz toto boli tie spravodajcovia. A no, medzi nami sú tu ešte spravodajcovia, tieňmi spravodajcovia pre ďalšie správy z tohto balíčka energetického, možno potenciálne rečníci. Takže možno kolegyňa Adina Valean by sa chopila mikrofónu. Ďakujem. Prepačte, som prišla neskôr. Tu diskusia už začala. Som teraz pripravená ju ďalej viesť. Áno, v rámci tohto balíčka, ako povedal pán predseda Bozek, máme tam ešte ďalšie spisy, ktoré úzko súvisia s týmto prvým. A preto by som chcela vyzvať spravodajcov napríklad pre otázku eh, zrevidovanej smernice o obnoviteľnej energii, aby sa chopili slova. Takže pán Jose Blanco López, ako prvý. Ďakujem, pani predsednička. Na úvod chcem pogratulovať poru Turmesovi a pani Rivázi za odvedenú prácu. Myslím si, lebo taktiež by som chcel ehm, sa vyjadriť tomu, čo e, som si to vypočul. Musíme zobrať vážne klimatické zmeny. Dekarbonizácia hospodárstva to nie je len nejaká možnosť, to je naša povinnosť. A preto vítam túto správu. V súlade s parížskými cieľmi a taktiež si myslím, že toto je, e, toto je v súlade s návrhom, ktorý som predložil ako spravodajca, čo týka smernice obnoviteľných zdrojov. Tieto spisy sa vzájomne doplňajú. Myslím si, toto je taktiež kľúčový prvok pre úspech nového regulačného rámca, e, ktorý e, stanovuje taktiež Mm, záväzne cieľe na úrovni členských štátov. My tu máme konkrétne ciele, doteraz táto smernica dobre fungovala, keďže e, poskytuje investorom istotu, taktiež záväzok, taktiež schopnosť plánovať. A toto naďalej sa bude premietať, ako sa to doteraz premietalo do zlacnenia financovania, výš, výskumu, taktiež čo sa týka dosahovania našich globálnych cieľov. No a čo sa týka e, tých cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov, tak musí byť ambicioznejší, šla práve komisia v môjho návrhu, ktorý zajtra predložím, si myslím, že do roku 2030 by tá kvota mala byť e, aspoň 25 Myslím si, že toto je realistické, je to rentabilné. A ja tu hovorím aj o iných oblastiach, kde to bude pozitívne. Hovorím napríklad o bezpečnosti, sociálnej oblasti, pracovných miestach. No a komisia v roku 2014 prišla s prvým návrhom, ale ešte nevzali do úvahy tie technológie, ktoré sú, budú potom rentabilné a lacnejšie z dlhodobého hľadiska. Ďalej, čo sa týka energia, a klimatické zmeny to sú dve strany jednej mince. No a my musíme zaručiť splnenie cieľov, ktoré sme si stanovili v oblasti energetickej, v oblasti klimatické, to je zásadné. A myslím si, že týmto návrhom sa uberáme správnym smerom. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz pán Karas. Ďakujem, že to zaznelo veľa. Chcem sa vrátiť k tomu, čo povedal pán Tormes na začiatku. A ja som to veľa počul. Pán Karinš hovorí o tom, že je treba plniť naše klimatické ciele, no a nepochybne toto je dôležitý aspekt. Avšak, tak ako to vidím ja, myslím si, že nesom v tomto sám. Energetická únia, to je viac než len tento jeden aspekt. A keď to tak počúvam ostatných, tak si tak pripomínam, keď sa pozriem na to, čo píše komisia, tam sa hovorí o bezpečnosti, dôvere a solidarite medzi trhmi. Plne integrovaný energetický trh, toto je e, druhá alebo určitý aspekt. Máme tu ďalej otázku konkurencie, schopnosti a ďalšie otázky. A je tu o to, na čo budeme klasť dôraz. Pokiaľ trh nebudeme považovať za hlavná poskytovateľa bezpečnosti investícií, tak sa to nikdy nepodarí, pretože mar- pretože trhy sa neriadia nejakú ideológiu, ale bezpečnosť investícií, to znamená rovnaké podmienky pre všetky, to znamená ostranie dotácií, ktoré skresľujú trh, či už sú to dotácie na fosilné paliva, vieme, že niektorí máme, alebo či sú to dotácie na obnoviteľné zdroje, pretože presne toto sa teraz deje. No a my ako zákonodárci e, si toto musíme dobre rozmyslieť. Za posledných 5 rokov začala revolúcia technológie, obnoviteľných zdrojov, um, veterná energia, solárna, slnečná energia e, začínajú e, konkurovať tradičným zdrojom energie. Takže možno už nebude treba e, ich umelo dotovať a skreslovať situáciu na trhu. No a pokiaľ zaručíme všetkým rovnaké podmienky, tak investície prídu a do veľkej miery tieto investície budú práve do obnoviteľných zdrojov, pretože tam sú veľa lepšie marže keď sa na to pozrite z dlhodobého hľadiska. A všetky tie spoločnosti, ktoré obchodujú s tradičnou energiou a celé po celých 50 rokov obchodovať len s fosílnymi palivami, tie si všetky začínajú uvedomovať, že peniaze sú inde a takže my sme mali strať e, dotácie. Ja nehovorím, že musím odstrániť jeden pilier e, energetickej politiky, kde sa hovorí o klimatických zmenách, zmenách ale pokiaľ neponecháme trh v jadre veci, tak ideme sami proti sebe, proti našim cieľom. Takže, čo sa týka našich cieľov, tam sú určité prvky, o ktorých môžeme diskutovať. Určite do určitej miery sú dôležité, ale pokiaľ trh nebude stredom všetkého, tak potom nenapravíme situáciu. Ďakujem. Keď sa pozeráte na monitory, tak sa vám objavia hviezdičky, keď prekročíte pridelený čas. Ako ďalší bude hovoriť pán Eichhout. Ďakujeme som spravodajcom pre smernicu o obnoviteľných energiách, takže z pohľadu výboru Envy chcem poďakovať pani Turmes a pani Rivázy e, za vedenie, ich vedenie spisu, pretože keď sa pozrieme na obnoviteľné zdroje, tak čo bude dôležité? Práve úroveň obnoviteľných zdrojov, ale taktiež ako sa tam dostaneme. No a to by som chcel zdôrazniť, pretože všetci tu hovoríme o istote pre investorov a áno, e, trh je zásadný, je ústredný, ale myslieť si, že len tak dosiahnete, e, že prídu investori. Oni potrebujú istotu, potrebujú vedieť, kam sa Európa uberá. No a momentálne sú také veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Vieme, že energetický trh už je cezhraničný a preto musíme investorom dať väčšiu istotu ohľadom toho, akým smerom sa Európa bude uberať. Pretože toto je to, na čo oni čakajú my v Európe nemáme nedostatok investícií alebo peňazí, ktoré by sa dali investovať ďalej. Tu nedostatok istoty ohľadom toho, kam sa Európa uberá ohľadom svojho energetického systému. No a my tu máme napríklad túto smernicu o obnoviteľných zdrojov do roku 2020. A členským štátom sa tam dáva určitá orientácia a istota, čo a na akej úrovni. A toto e, fungovalo a toto by sme mali predlžiť aj na obdobie po roku 2020. A keď sa pozrieme na úroveň, tak je to bláznie, pretože teraz vidíme, že konkurencieschopnosť stúpa a my tu v podstate e, začíname e, znižovať e, medziročný rast. Avšak po roku 2020 tá, ten medziročný rast e, komisia navrhuje znížiť na 1%, takže to je vyloženie hlúpe a preto som rád, že kolegovia na to pracujú a spoločne s kolegom zo sociálnych demokratov budeme na tom pracovať aj v prípade smernice obnoviteľných zdrojov. Ďakujem. Na dve minúty ďalší rečník. Ja by som sa chcel sústrediť len na dve, dva pohľady. Chcel by som si vyjasniť otázku zo sekretá- na sekretariát, či je v poriadku, že governance teraz stanovuje toľko e, obsahov, toľko vecí, ktoré sa majú ošetriť v iných smerniciach. My diskutujeme teraz o konkrétnych veciach, ktoré ale v iných smerniciach, v iných nariadeniach sú vyjasnené. Je to vôbec možné takýmto spôsobom meniť návrh komisie, že tento governance, táto správa E, že z toho vznikne celé, celý politický program, a ktorý preberá všetky ďalšie programy. Je to vôbec mysliteľné? Takže chcel by som to vedieť, pretože v opačnom prípade e, môžeme zastaviť prácu v ďalších skupinách, keď teraz na začiatku robíme takéto dielo, ktoré e, všetky ďalšie veci obsahuje. A po by som tiež chcel vedieť, či je vôbec prípustné, aby sme zasahovali tak široko, kolegovia spomenali napríklad jeden bod, flexibilitu, alebo úlohu členských štátov v oblasti energetického mixu. Či sa to vôbec takto dá? Nemá zmysel takéto niečo robiť, že ja nechápem, prečo táto governance teraz e, dostáva takéto významné miesto. Myslím, že my môžeme iba pracovať na návrhu komisie, ho upraviť, pozmeniť, ale nie úplne zásadne pozmeniť. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane pani Pán Bamt, ďakujem pekne. Pani Van Bremt, e, myslím, že je to veľmi zaujímavá diskusia, takže ja budem stručná, mám len dve minúty a chcem sa sústrediť na niekoľko politických otázok. V prvom rade, v súvislosti s tým, čo povedal pán Karen, samozrejme e, v balíčku čistej energie je množstvo cieľov, množstvo bodov, ale pre našu politickú skupinu by malo byť veľmi jasné, že ten hlavný komplexný cieľ je implementácia COP21. Dnes je veľmi horúci deň. E, e, možno, že sa nám to celkom páči, ale nová správa ukazuje, že tepelné vlny, horu, vlny horúča budú čoraz častejšie, nielen v Európe, ale v celom svete. Takže implementácia Parížskej dohody COP je kľúčová z hľadiska e, balíčka čistej energie. Po druhé, tento balíček čistej energie je balíkom a my sa musíme ubezpečiť, aby sme e, si zachovali holistický prístup k celému balíčku, aby to nebolo v rozpore. A z tohto pohľadu je governance e, kľúčový, pri koordinácii týchto jednotlivých cieľov. A preto je veľmi dôležité, aby sme mali túto skutočnosť na pamäti, že táto správa, e, riadenia správa sú základom a myslím, že spravodajcovia urobili veľmi dobrú správu na začiatku. Veľmi dôležitý je dlhodobý pohľad, dlhodobá perspektíva až po rok 2050 a potom sa pozrieť späť, to je good governance, to je dobrý spôsob. Ďalej strategický a holistický prístup. A potom posledný, ktorý sa mi veľmi pozdáva, je to nový prístup, ale myslím, že je veľmi potrebný, je nájsť rovnováhu medzi tým, čo rozhodneme v Bruseli a implementáciou v členských štátoch. A tam veľmi dobrá spolupráca s našimi mestami a regiónmi, pretože práve tam implementujeme klimatickú politiku. Ďakujem pekne slovo dostane pán Líze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že máme spoločnú schôdzu ITRE a ENVY. Veľa rokov som pracoval v oboch výboroch, teraz už len v ENVY a je podľa mňa hlúpe, keď uh, ideme proti sebe, teraz uh, zasadáme spolu, spolupracujeme a malo by to byť častejšie. Pre nás z pohľadu Výboru pre životné prostredie je samozrejme dosiahnutie parížských klimatických cieľov obzvlášť dôležité a myslím, že tu sa môžeme pozrieť na to, či by sme nenašli ešte jasnejšiu formuláciu, no varujem pred tým, aby sme boli príliš ambiciózni. Poviem to úplne otvorene, v Paríži či sa síce hovorí o 1,5 stupňa, ale keď dosiahneme 2 stupne, tu myslím, že by sme sa mali na to sústrediť a orientovať sa tiež na G7 ciele 80 až 95 v vrchnom konci. Tomáš to máš pravdu, treba z toho urobiť veľa, ale z pohľadu EPP je veľmi dôležité, aby celá technológia bola neutrálna. Napriek tomu, že si veľmi vážim obnoviteľné zdroje energie, aj sa za ne zasadzujem, ale či do 2050 roku nebudeme mať ešte ďalšie technológie, to my dnes nemôžeme popísať týmto spôsobom a povedať. Chceš opäť jadrovú energiu pre Nemecko? Sú i ďalšie energie. E, pre Nemecko nechcem jadrovú, ale sú krajiny, kde to stále je možnosť. Ciele do roku 2030 by sme mali precízne popísať a tiež popísať, ako ich dosiahnuť ale nemyslím si, že, by, že, by sem, že budeme mať národne záväzné ciele, preto poďme inými cieľmi, napríklad benchmarky, mílniky, indikatívne ciele a postarajme sa aj najmä o to, že tí, ktorí sa usilujú, aby neboli potrestaní, pokiaľ sa európsky cieľ nenaplní. Pokiaľ ide o cieľy, ale na záver ešte jedna veta. Myslím, že i tu by sme mali byť realistickí. Klod 50 e, Myslím, že to nie je celkom jasne mienené. mienené. My máme pozíciu parlamentu z roku 2014, ITRE Envy spoločná, 30% je tam uvedené a EPP, tu je možno dole, ale 45%, myslím, že to nie je realistické. Mali by sme reálne hovoriť o tom, čo sa skutočne dá dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Líze. Pani, pani Del Castillo, nech sa páči. Rečnička nemá mikrofón zapnutý. Ďakujem pekne. Budem stručná, nebudem opakovať e, argumenty, ktoré kolegovia z mojej politickej skupiny e, v ITRE už e, povedali. Rada by som sa vyjadrila k nástrojom. Na to, aby to všetko nastalo, potrebujeme nástroje. Potrebujeme nástroje, nástroje ktoré budú reagovať na potreby rôznych krajín, e, na rozdiely a variácie, ktoré máme v Európskej únie. V tomto zmysle prepojenie je ešte raz kľúčovým bodom, zohráva kľúčovú rolu pri mnohých aspektoch. Je to kľúčová rola preto, aby bolo možné zaistiť bezpečnosť, fungovanie vnútorného trhu, energetického trhu, aby sa naplnili ciele, o ktorých sme rozhodli e, v rámci klimatických cieľov. Takže je to nevyhnutné a musíme nájsť spôsoby, aby sme nejakým spôsobom počiarkli a zaistili realitu, reálny vývoj týchto prepojení, pretože realita je taká, že nebude možné pre tie členské štáty, ktoré sú ovplyvnené nedostatkom splniť ciele 2020 a nehovoriac už o roku 2030 a 50 pre prepojenia. Takže musíme nájsť spôsoby, e, prezentujeme ich, ale toto je kľúčové na to, aby e, rozličné krajiny, pobaltské krajiny, Írsko, Polsko a tak ďalej, aby všetky boli na dobrej ceste. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Zanonato, ďakujem pekne. Pán Zanonato, ďakujem pekne. Pani predsednička, už veľa vecí bolo povedaných. Ja by som rád e, vyjadril všeobecnú podporu zo strany kolegov spravodajcov. E, podporiť ich chcem. Zdieľam mnoho vecí, ktoré povedali, najmä zosúladenie klimatických cieľov z 2030 aby sme to robili paralelne s cieľmi COP v Paríži, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. Čo by som chcel zdôrazniť je e, dosiahnutie cieľov podielu obnoviteľných zdrojov, ako to naznačili kolegovia zo zelenej frakcie. Ako už viacerí členovia povedali, e, môže to spôsobiť problémy. Mohlo by to byť vnímané skôr ako východisková pozícia pre ďalšie rokovanie, ale nie ako celkový cieľ. Takže teraz prebehne negociačný proces a pri paralelne pri diskusii e, o týchto cieľoch by bolo dobré, aby Európsky parlament mohol zadefinovať záväzné ciele a výzvy v tejto smernici e, o správe a riadení by mohli byť potom ďalej odzekadlené v e, sekund zákonodárnej legislatíve. V najväčšej pravdepodobnosti sa budeme musieť snažiť e, dosiahnuť také návrhy, ktoré podporí širšia väčšina v tejto oblasti. Do veľkej miery súhlasím s kolegami Griffinom a Sulinom. E, Zoriňom, pokiaľ ide o potrebu EU iniciatívy, e, sústredujúcu sa na zamestnancov a na lokálne komunity. Takéto iniciatívy by samozrejme mali zabezpečiť e, dodatočné ďalšie vzdelávanie pracovníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Najmä e, sa to musí týkať takých komunít, takých oblastí, ktoré sú zasiahnuté procesom dekarbonizácie. Musí, potrebujeme transparentnosť, porovnateľnosť národných plánov, e, ktoré umožnia hodnotenie zo strany komisie. Je dôležité, aby efekty, aby eh, tieto výsledky videli všetky zúčastnené strany. Pokiaľ ide o zdieľanie tohto úsilia, myslím, že tu by sme mali na tom nastojiť trošku viac. Ďakujem. Halo, je to slyšet? Pán Kohlíček? Tak, kedy bych... Merci bien. Tak, ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo. Je tu kartička nikoho iného, tak sa ospravedlňujeme. Myslím, že hovoríme o veciach, o ktorých technicky neboli vôbec spomenuté. Takže je síce pekné, že je prijaté politické rozhodnutie, sú nejaké ciele, ktoré sú z Paríža, ale politické rozhodnutie bez technického základu je zlé rozhodnutie. A zatiaľ celý tento balíček, vrátane správy, o ktorej diskutujeme, sa zaoberá politickou stránkou veci. Vôbec sa nezaoberá tým, čo je reálne možné rôzne dotácie v súčasnosti na obnoviteľné zdroje úplne deformujú trh s energiou a nedávajú žiadne trhové impulzy. A preto sa nič veľké nestavia. Nemecko napríklad je krásny príklad toho, ako deformovaný trh nedáva impulzy na to, aby sa prepojil sever, juh, východ, západ vysoko na peťovými e, spojeniami. To je veľmi úzko spojené s týmto balíkom. Metánové emisie, už jeden z kolegov to spomenul, sú veľa horšie než CO2 emisie z hľadiska skleníkového efektu a my sa vôbec nezaoberáme s nimi, pretože je to za hranicami nášho obzoru fotovoltaika a veterné elektrárne, pokiaľ má štát naďalej byť zodpovedný za zásobovanie energiou a bude musieť byť, E, napriek všetkému, čo sme tu počuli, tak potrebuje mať náhradné zdroje. Pretože vietor v strednej Európe fúka jednu tretinu časového fondu a niekde na severe možno 70 Čo e, v tých ďalších 30 zasneme, skončíme priemyselnú výrobu, takže to by malo byť zachytené i v tomto balíčku. Bez toho tento balíček je bezzubým politickým hlúpým rozhodnutím. Pokiaľ máme držať slabidne, stabilné frekvencie napätia, tak bez tradičných zdrojov založených na karnatovom cykle sa nezaobideme. Nemci to dokázali. Nemci prevádzkujú niektoré bloky na uhlie iba preto, aby udržali frekvenciu a napätie v sieti. Pokiaľ dovolíte ešte poslednú, náhradné zdroje a miesta spotreby musia byť prepojené sieťou za to musí byť zodpovedný štát, a nie niekto na komisii. Ďakujem. Thank you. Madame Ayuso. Ďakujem, pani Ayuso. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som iba doplniť e, pár slov k tomu, čo bolo povedané. Všetky do, ciele sú dobré, ale elektrina e, sa nemôže skladovať ako voda. Čiže je tu je sú tu niektoré cieľe 15%. Pozrite sa napríklad, e, v roku 2000-2001 už bol navrhnutých 10% a teraz sme už tu. Či už to bude záväzné alebo nie, či tie ciele sa splnia alebo nie, je to úplne jedno. My môžeme napísať mnohé papiere, ale nikdy nebudeme mať skutočný energetický trh a nebudeme môcť splniť všetky tieto ciele, pretože energia, ktorá sa vyrobí, nebude um, samo na, na mieste. Ďakujem. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne a teraz Dostaň slovo zastupkynia komisie, pani Richard z TGN. E. Nech sa páči, máte slovo. Dve, tri minútky. Ďakujem pekne. Je mi potešením, že tu môžem byť s vami a diskutovať o tomto návrhu. Je to veľmi dôležitá súčasť energetického prechodu a palička čistej energie, ktorý bol navrhnutý minulý rok. Vy ste, mnohí z vás ste spomenuli význam naplnenia Parížskej dohody, to je dôležitý prvok, preto máme tu spoločnú schôdzu výborov a mám tu i kolegu z, od klímy. To je jeden prvok. Ale samozrejme my chceme zároveň dosiahnuť čistejšiu energiu, účinnejšiu energiu, chceme zvýšiť rast a počet pracovných miest v Európe, chceme presadzovať nové technológie, inovácie a urobiť pokrok. A preto tento governance balíček ako taký je veľmi dôležitý, aby to všetko sme dokopy eh, dokázali a urobili v tom pokrok. Veľmi nás tešia vaše pripomienky a vítame eh, správu eh, spravodajcov. Prv, z pohľadu komisie chcem povedať, že je dôležité udržať úroveň ambície v návrhu komisie. To je veľmi dôležité, musíme v tom pokračovať. A to sa týka tiež k záväznému záväzným národným plánom, dlhodobému strategickému cieľu a naplňaniu plánov. My samozrejme budeme radi pokračovať v diskusiách s vami a, a posilňovať ustanovenia, aby Euró, Európska únia dosiahla ciele energetickej únie do roku 2030, ako aj medzinárodné záväzky. Takže governance nariadenie by nám malo napomôcť dosiahnuť tieto kolektívne ciele a ako spomenuli obaja e, spolupredsedovia, je to dôležité v kontexte tohto celkového balíka. Máme legislatívny akt, akt ktorý sa navrhuje. Ciele sú identifikované v e, sektorálnych legislatívach a my teraz sa musíme uistiť, aby sme mali tento, toto celkové prepojenie a tento celkový vzťah medzi jednotlivými časťami Eh, aby boli správne a holistickým prístupom ošetrené a popísané, čo ste viacerí spomenuli. Radi by sme dosiahli dohodu s ďalšími spravodajcami eh, na úrovni eh, parlamentnej ambície do roku 2030 a chcem ešte raz povedať, že je dôležité využiť národné trajektórie, aby sa dokázal hodnotiť pokrok členských štátov. Pozícia parlamentu samozrejme bude absolútne kľúčová v tom. Ďalší aspekt, ktorý som už spomenula, je holistický prístup a chcem to opäť počiarknúť. Uviedli ste, že národné plány musia zahrnieť všetkých 5 dimenzií energetickej únie, myšlienka záujmov Európskej únie o obnoviteľné zdroje. Tieto projekty sú zaujímavé, radi o tom budeme s vami hovoriť. Prepojenia istota pre investície a hospodárska súča, súťaž, to je veľmi dôležité. Chceme podporiť, povzbudiť súkromné investície v tomto sektore a tu už vidíme veľké zmeny, ktoré sa dejú v posledných rokoch v tejto oblasti a sme presvedčení o tom, že naredenie governance bude presadzovať transparentnosť a predvídateľnosť pre investorov a zvýši konkurencieschopnosť eh, Európskej únie v oblasti energetiky. Pokiaľ ide o ďalšie aspekty, ktoré chcem spomenúť, je to možnosť na základe e, článku 13 aktualizovať úroveň ambície plánov len smerom nahor. A to je veľmi dôležitý prvok toho, čo sa navrhuje. Ďalší prvok, ktorý chcem spomenúť, je podpora silnej regionálnej spolupráce. Regionálna spolupráca nepasuje pre všetkých pre všetky riešenia. Každý prvok regionálnej spolupráce sa líši na základe charakteru daného regiónu, ale je to inkluzívny e, proces, ktorý plne zahrňa parlament ako i ďalšie subjekty, mnohí z vás ste to spomenuli a my e, to opäť len počiarkujeme, bolo to jasne povedané, je to mimoriadne dôležité. Všetky subjekty musia participovať na procese rozhodovania, aby sme mali demokratický dohľad. Takže toto sú prvky, ktoré sú v srdci návrhu komisie. Samozrejme tiež sa venujeme otázke energetickej chudoby. Rola občanov je veľmi dôležitá. Konzultácia, rast, pracovné miesta e, sú súčasťou tohto balíka. A je dôležité, aby členské štáty predložili ambiciozne plány a role európskych a národných subjektov sú v tom dôležité. Tešíme sa na, na ďažku, ďalšiu diskusiu s vami a zároveň chceme ďalej e, vynadkladať tlak, aby sme čo najrychlejšie ich mohli plniť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Pegman, uvidíme, či Digi Klima to zvládne v časovom pridelnom čase. Ďakujem veľmi pekne. Z našej strany je veľmi dôležité spomenúť tú integráciu medzi energiou a klímou. Vidíme to v návrhu, v diskusie i tu a i v spoločnosti. A potom prepojenie na Paríž, implementácia eh, NDC. Chcem zdôrazniť, že počuli sme množstvo dobrých návrhov v kontexte návrhu nariadenia o governance. Je to samozrejme ambiciozný návrh po prvý raz, máme takýto spoločný energetický klimatický návrh a preto je veľmi dôležité, aby sme sa snažili pridržiavať sa kľúčových prvkov a diskutovať o nich. Chcem spomenúť pár vecí, ktoré sme počuli. Otázka plánov, dlhodobých plánov a dlhodobej stratégie je po plánoch. Možno to znie nelogicky, ale videli sme, že potrebujeme, aby plány boli najprv urobené, pretože potrebujeme začať s implementáciou Parížskej dohody a stratégia trvá trošku dlhšie. A musí byť, e, musí byť konzistentná, konzistentná a musíme na nej dlhé pracovať, aby z dlhodobého hľadiska tieto plány, ako i dlhodobá stratégia, boli konzistentné a aby sa navzájom podporovali. Každých 5 rokov budeme mať aktualizáciu plánov, ktoré musia dobre pasovať do dlhodobej stratégie. Z tohto konceptu chcem povedať na základe návrhu správy, že sú tu veľmi dobré myšlienky a, a už sme povedali, že emisie do 2050, myslíme si, že to je trošku skoro práca začne v členských štátoch a na komisii na základe oboch hodnotení a konzultácií sú zainteresovaných stran tento kontext, v tomto kontexte chcem spomenať, že, že bod s cieľom 5 stupňov je, to je samozrejme dôležitý cieľ, ale myslím, že je dôležité, keď IPCC príde v 2018 eh, so svojou správou, aby to bolo zohľadnené, prevnež sa urobia ďalšie rozhodnutia. A napokon eh, strednodobá stratégie, metan, metánová stratégia, emisie metánu samozrejme sú dôležitou súčasťou E, skleníkových plynov, emisí skleníkových plynov. Veľa práce prebieha v súčasnosti v snahe nájsť spôsob, ako znižiť tieto emisie, ale urobiť na to samostatnú stratégiu, to si nemyslíme, že je nevyhnutné v tomto čase. A komentár k ETS, počul som, že nie je viditeľná. ETS má svoj vlastný systém riadenia, je to silný ekonomický nástroj a je preto, sa, preto sa navrhuje, neprepracovávať to, čo už existuje, ale máme silné prepojenie medzi ETS a governance, pokiaľ ide o e, výnosy a myslím, že som sa dostal e, som len v krátkosti prekročil 3 minúty. Ďakujem pekne. Pán Terms. Nech sa páči. Ženy najprv. Takže ja som plánoval uvieť podrobnejšiu odpoveď, no myslím, že naši kolegovia boli naozaj hladní. A, takže budem hovoriť krátko. Poprvé, pravdepodobne dnes som dostal najväčší kompliment, čo som kedy dostal od niekoho z EPP. Je to e, celé umorecké dielo a škoda že už odišli, pretože prečo to som musel robiť e, a e, vlády musí robiť e, celé umelecké dielo o tom, ako priniesť Paríž do terénu a k zemi. A to bude možné len, keď zmobilizujeme občanov. Mimochodom, pán Karin si riešil otázku, že to je príliš veľa klimatických zmien. A viete, kto nám dal najväčší kompliment? E, pán Putin. Rusko vydalo pred e, trema týždňami e, správu o ekonomickej bezpečnosti a tam je celý odsek o, najväč, o tom, že najväčšia hrozba pre ruskú ekonomiku je energetická efektívnosť v Európe a zelená technológia. A pán Putin nakoniec si uvedomil, že my tu robíme geopolitiku, my tu meníme geopolitiku a žiaľ najväčšie zmeny sa e, posúvajú rýchlejšie v energetickej efektívnosti a v obnoviteľnej energii. A toto prináša e, bezpečnosť do Európy. A zaujímavé je, že na globálnej úrovni sú to technologickí vodcovia Európa či India, ktorí vyhrávajú um, preteky a tí, e, ktorí eh, sedia na rope a táto ropa už nestojí 100 eur alebo dolarov za barel. Nestojí ani 40 alebo 45. To znamená, je to preto, že sme boli takí dobrí e, za posledné roky, že meníme geopolitiku v náš prospech. A E, škoda, že pán Karin zodišiel. No, ak španielskí kolegovia, ak e, vyzývate e, po kábli medzi Španielskom a Francúzskom, tak trh nezabezpečí kábel zo Španielska do Francúzska, takže ak pán Karin chce plnú trhovú ekonomiku, tak mal podať jeho kolegom, že nebude kábel. A keď Karin chce trh s ropou, tak vám môžem povedať, že e, ropa a plyn budú veľmi lacné. A ako myslíte, že obnova v Európe sa bude financovať len z trhu? Nie. Nemali by ste si klamať, musíme byť vážni. Potrebujeme verejné peniaze, potrebujeme miliardy súkromných peňazí za veľmi dômyselných, organizovaných, plánovaných inštitucionálnych podmienok, aby e, sme zabezpečili obnovu budov. A dobrá správa je, že máme teraz trilióny dôchodkových fondov, ktoré na to čakajú, pretože v tomto slabom e, finančnom trhu sú pripravení investovať do obnoviteľných zdrojov a energetické efektivnosti za 35% e, výnosy. A nakoniec ďakujem za DG Energy a myslím, že my to meníme a vyletujem DigiClimate a môžete prosím povedať e, aj k tomu, čo ste dosiahli za posledné roky, e, ustúpiť a potom e, myslieť na to, že vy ste zistili, že toto ETS sa zameriava len na to. Vy z DigiClimate hovoríte, že um, buďme uvoľnení, nebuďme ambiciozní pre 2050, tak vráťme sa a urobte si domácu úlohu. A pán Kanete je teraz e, pokrokovejší ako vy a pán Dalbete. To je dnes e, pravda. Máme pardiku a mali by ste sa hambiť za to, čo ste povedali dnes ráno keď sú takí negatívni čo do pokroku, e, ktorí sa snažím organizovať na scéne a to, aby 2050 sme zosledili z 2030 a organizujem to aj s tým, aby sme um, mali ambície. No, prečo v Antarktíde? Choďte do svojho mozgu. Nikdy neprešal v Antarktíde. Keď uh, bude prešať v Antarktíde, tak sme uh, veľmi uh, blízko k bodu prevrhnutia, pretože ak uh, bude prešať v Antarktíde, to znamená, že sa ľad roztopí. Uh, a e, nechcel by mi e, niekto urobiť z aby sme sa uvolnili. No e, prepáčte, prosím, spravete sa. Ešte tu máme typické pravidlo, chceme tiež e, si zachovať čas. Mali ste veľa času na prejav, tak musím vás prerušiť. Ja už som dokončil Ďakujem pekne. Ste úspešní. Blahoželám. Thank you very much. That uh, concludes actually. Ďakujem tým. Uzatvárame našich, zoznam našich dnešných rečníkov. A, a keďže to nebol priamo na pána Bergmana, chcete niečo povedať? Nie? A ak pán to mesto tak eh, si vyložil, tak eh, to letujem. A DG Climate eh, to berie veľmi vážne. A naozaj. Máme ETS, máme DSR, máme balík, ktorý prichádza a pracujeme na tom veľmi tvrdo. A my musíme um, pracovať na normálnom spôsobe, ako uh, hodnotiť všetky prvky, ale to neznamená, že uh, máme uh, spomniť všetku prácu. No, ako povedal pán Kanete, a čo robí Trump, v dôsledku to sme ešte viac odhodlaní postupovať rýchlejšie. Ďakujem pekne, pretože ja zastupujem formálne každý výbor. To mi povedať, priatelia z Európskej komisie, že nie každý v výbore ETRE e sa domnieval rovnako ako pán Turmes, takže mali by sme sa podeliť o e, náš názor a mali by sme byť e, umiernení v našej diskusii a bude to oveľa lepší výsledok. E, a Najprv chcem sa poďakovať kolegom z ITRE. Dúfam, že ste nestratili všetku energiu, pretože o tretej začneme ďalšiu skôzu a stretneme sa so všetkými našimi spolupracujúcimi komisármi pre výskum a vnútorný trh a tak ďalej. Takže máme tri dôležité schôze s komisármi o tretej. Chcem vás pozvať, ďakujem pekne. Pani. Predsednička Henry, môžete ukončiť našu schôzu, ak chcete. Chcem len povedať, že lehota na pozmeňujúce sa je 27. júna na plodne. A ďalšia spoločná schôdza a posudzovanie pozmeňujúcich návrhov bude v septembri v Štrasburgu o 7. večer. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, uvidíme sa na budúce.